Pristúpime k hlasovaniu. Prvým bodom na zozname je správa pani Jotovej o výročnej správe ombudsmana. Je to jednotlivé hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Blahoželáme spravodajkyni. Teraz e, ďalším bodom je správa pani Angelili o, o sexuálnom zneužívaní detí a o detskej pornografii. Je to návrh smernice, je, návrh 1 v častiach. Prvá časť to je za Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh komisie je takto pozmenený. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz budeme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Menovite otváram hlasovanie. Have you all voted? Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté veľkou väčšinou blahoželáme spravodajkyni. Ďalším bodom je hlasovanie o správe pani Lambert o oprávnení a postavení štátnych príslušníkov tretich krajín alebo osôb bez štátneho občianstva. Ide o návrh smernice, pozňac návrh 1 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa prijaté druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz takto pozmenený návrh komisie, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A návrh legislatívneho uznesenia. Pozmeňovací návrh 2, oddelené hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz e, o návrhu legislatívneho uznesenia hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme spravodajkyni. Ďalšou správou je hlasovanie o návrhu uznesenia skupiny GUE vo veci žiadosti o stanovisko súdneho dvora k súladu dohody medzi EÚ a Austráliou e, so zmluvami o zverejňovaní informácií o pasažieroch. Je to návrh uznesenia, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz prejdeme k hlasovaniu o správe pani Intfeld. Ide o dohodu medzi EU a Austráliou vo veci osobných záznamov cestujúcich. Budeme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme spravodajkyni. Ďalším bodom je hlasovanie o siedmých návrhu uznesenia k situácii v Egypte a Sýrii, najmä v súvislosti s kresťanskými komunitami. Myslím, že pán Mauro chce predniesť ústny pozmeňovací návrh. Ďakujem pekne, pán predseda. E, veľmi rýchlo, keď som si prečítal e, toto uznesenie, tak e, dohodol som sa ďalšími skupinami k technickej otázky v článku 5. Vyzýva členské štáty EÚ, aby sa výslovne držali spoločného stanoviska Európskej únie vo veci vývozu zbraní. Vyzýva podpredsedu komisie, vysokú predstaviteľku únie pre zahraničnú politiku a bezpečnostné otázky Katrina Štonovú, aby vyzvala členské štáty k plnej implementácii a k dodržiavaniu požiadaviek spoločného stanoviska. Ďakujem. Sú nejaké námietky k tomuto pozmeňovaciemu návrhu? Ak nie, budeme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Takýto spoločný návrh uznesenia, takto pozmenený, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalším bodom je návrh uznesenia vo veci súčasného vývoja na Ukrajine. Hlasujeme o odseku 2 v častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za? proti, zdržali sa. Nebo to celkom jasné, takže si to pre istotu overíme elektronicky. Hlasujeme o druhej časti odseku 2. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 3 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za? proti, zdrželi sa prijaté. Odsek 9, oddelené hlasovanie, kto je za, proti, zdrželi sa prijaté. Úvodné ustanovenie C v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdrželi sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdrželi sa prijaté. Spoločný návrh uznesenia, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k návrhu uznesenia z výboru ENVY. Ide o hrozbu verejného zdravia vo veci antimikrobiálnej rezistencie. Prosím, e, vezmite na vedomie, že správna verzia odseku 32 návrhu, tak ako bola schválená v výbore, sa opäť vloží do schváleného textu. Pozňujúci návrh 5, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté Pozmeňujúci návrh 7. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Ak ste hlasovali všetci, tak eh, je hlasovanie ukončené. Návrh bol zamietnutý. Odsek 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Bola by som rada, keby sme to pre istotu overili. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Pozňujúci návrh 2. Menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Pozňujúci návrh 3. Opäť menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 1, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Takto jenom kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté.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 Teraz pristúpime k vysvetleniam hlasovania. Najskôr k správe pani Jotovej, pán Silvestris. Thank you.